E, ma informoval o e, zrieknutí sa, marlament, e, zrieknutí sa mandutu poslanca Európskeho parlamenta v zmysle článkom 4, paragraf 1 a 3 reglamentu. Parlament končí jeho mandát k, k 4. januáru 2012. Podpísanie právnych aktov predseda rady a ja budeme podpisovať jeden právny akt.